naše vystupovanie voči organizáciám, ako je napríklad IMF. No a komisia príde s návrhmi aj v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, vážená pani komisárka. Uzatváram e, túto diskusiu. Hlasovať sa o tejto správe bude tiež zajtra o 12.30. No a teraz máme na programe správu pani Barbary Matera. E, táto správa sa týka situácie osamelých matiek a ja by som chcela odovstať slovo pani spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne. E, ja začnem. E, ja by som chcela otvoriť túto problematiku a chcela by som v prvom rade poďakovať všetkým kolegom, a tieňovým spravodajcom, ktorí prispeli k spracovaniu tejto správy. Eh, skupina osamelých matiek je skupinou žien, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť. Eh, sú to totiž ženy, ktoré eh, sa dostali do náročnej situácie, ale trpia tým nielen oni sami, ale aj ich deti a vyžadujú si preto lepšiu podporu inštitúcií a celej spoločnosti. A ja sa cítim poctená tým, že mi bolo vložené do rúk právo vypracovať túto správu o situácii osamelých matiek v Európe. Je to prvá takáto správa z vlastnej iniciatívy v Európskom parlamente, ktorá sa zaoberá otázkou podpory e, rodín, ktoré majú len jedného rodiča. Pred niekoľkými mesiacmi som zorganizovala verejné vypočutie tu v Európskom parlamente, pričom som prizvala odborníkov z rôznych organizácií a snažili sme sa v akomsi prvom e, bloku alebo prvej výmene názorov e, uvažovať nad tým, aké činnosti by bolo vhodné vyvíjať v tejto oblasti. No a e, za tých uplynulých niekoľko mesiacov som sa stretla s viacerými zástupcami v Írsku, Portugalsku, Británii a Belgicku, teda zástupcami mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa pomocou osamelým matkám a navštívila som tiež um, organizáciu, ktorá poskytuje domov takýmto osamelým matkám. No a um, na základe všetkých týchto kontaktov a činností uh, som uh, spracovala túto správu. Jednoducho, uh, osamelé matky čelia problémom každodenne. No a počas mojich zasadnutí a ciest s členkami výboru pre otázky žien som napríklad sa oboznávila s problematikou osamelých matiek, v Polsku. Ehm, táto skupina osamelých matiek sa troška ťažko definuje, pretože v Európe ehm, vládne niekoľko rôznych prístupov a rôzne členské krajiny uplatňujú rôznu politiku voči týmto matkám. Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Grécko riešia túto problematiku odlišne a e, obvykle sa e, uznáva možnosť, alebo teda e, uznáva sa, že spoločnosť si nejako podarí s týmto problémom, že rozšírená rodina, príbuzní sa postarajú o deti aj, aj tieto matky, ale napríklad vo Francúzsku alebo Švédsku existujú e, štátne systémy, ktoré sú špecificky zamerané na osamelé matky a poskytujú im sociálnu pomoc. A e, v ostatných krajinách existuje niečo medzi týmito dvomi prístupmi. Teda očakáva sa určitá e, rodinná podpora, to najmä v postkomunistických krajinách, teda akási e, rodinná jednota, e, ktorá sa má postaviť o tejto osamelé matky a existujú aj štátne systémy. No a cieľom v krajinách ako je napríklad Estonsko alebo Lotyšsko Eh, je eh, tento problém zmapovať eh, v prvom rade a napríklad sa zistilo, že osamelé matky tvoria až 9% všetkých matiek a 85% z nich má 25 až 65 rokov. No a e, táto skupina žien e, predstavuje skupinu v Európe osobitne znevýhodnenú, pretože veľmi často sú ich príjmy nižšie než e, príjmy mužov a tiež e, často nemajú možnosť postarať sa o svoje deti tak ako e, kompletné rodiny. No a štatisticky možno e, vypozorovať, že tieto rodiny sú aj menej stabilné než rodiny, v ktorých figuruje aj otec. E, veľmi často rodiny, ktoré sa nemôžu spolahnúť na dvoch rodičov, a nemôžu poskytnúť deťom dostatočnú napríklad zdravotnú starostlivosť. A e, tiež sa ukazuje, že tieto deti potom majú aj problémy so vstupom na pracovný trh kvôli tomu, že im nemohlo byť poskytnuté také vzdelanie ako deťom z kompletných rodín. Žiaľ, e, nemám už čas. <laughs> Veľmi rada som vám povedala, čo som chcela povedať. Táto správa je každopádne podľa mňa vynikajúcou iniciatívou a obsahuje veľmi dobré návrhy a teraz by Európska únia v tejto oblasti mohla začať konať, pretože je to vec, ktorá e, bude snáď jednou z priorít Európy v budúcnosti, vzhľadom k tomu, že počet e, týchto žien, týchto osamelých matiek v Európe narastá. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca, pani Matera. a Teraz by som otvorila Eh, otvorila spontánnu diskusiu a ako prvá prehovorí pani Bauer. Ďakujem pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pre všetkým spravodajkyni pani Barbare Matera, pretože ona sa tejto téme venovala veľmi poctivo, veľmi detailne analyzovala celú tú problematiku, pretože tá skupina osamelých matiek, toto úzko súvislí aj s chudobou detí, pretože každé tretie dieťa žije v chudobe alebo je v riziku, vystavené riziku byť chudobným. A veľká časť z toho žije spolu s osamelenými matkami. E, práve toto e, zladenie pracovného a súkromného života zastáva pre túto skupinu e, osôb existenčnou otázkou pokiaľ neurobíme zásadné opatrenia, tak potom jednoducho nedosiahneme ciele politiky zamestnanosti a tieto deti jednoducho spadnú do tej priepasti chudoby. Musíme urobiť jednoducho veľmi rozhodné kroky, aby sme tomu zabranili. Ďakujem. Teraz má slovo pani Záborská

Dovolte mi podporiť túto správu a prácu pani kolegyne Matery. Um, Myslím si, že členské štáty by mali vytvoriť hodné modely, podporiť matie, ktoré by zvýšili ich šance na pracovnom trhu a zároveň by viedli uh, k možnosti sklbiť pracovný a súkromný život osamelých matiek. Uh, je potrebné vytvoriť nové daňové systémy, ale treba si dávať pozor na to, že nie len um, osamelé matke, ale manželstvo ako inštitúcia. Toto nemôže byť ekonomicky znevýhodňované, aby počet matiek uh, osamelých matiek nestúpal účelovo. Počet osam, e, investícia do detí je v rámci demokratickej situácie v Európe najlepšou investíciou. Európska únia by mala vyriešiť situáciu v členských štátoch v tejto otázke a tieto by mali podporovať aj neziskové organizácie, ktoré sa zameriavajú na prácu s, osalami, s osamelými matkami a pomáhajú im opätovne vstúpiť na pracovný trh. Ďakujem. Ďakujem. A pán Kosta má slovo. Pani Kosta. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa chcem takisto poďakovať pani spravodajkni za je veľmi dobrú správu. My vieme, že v Európe máme viac ako 5 žien ktoré patria k ženám, ktorí sama vychovávajú svoje deti a musím vás upozorniť na to, že, mám, že e, tvoria vlastne 85% z Eh, rodičov, ktoré sami vychovávajú, teda zo skupiny eh, rodičov, ktoré sami vychovávajú svoje deti. Takže to je veľmi vysoké percento a dovolte mi upozorniť na to, že tá situácia je ale veľmi rozdielna od prípadu k prípadu a to tak správnej ako aj z hospodárskeho eh, pohľadu v, my na severe máme tiež osamele matky a v Škandinávii, v Spojenom kráľovstvo, v Spojenom kráľovstve. A na juhu sú veľmi často uh, osamele matky práve preto osamele, že sa rozviedli. To znamená, že situácia na severe Európy je úplne iná ako veľmi často úplne iná ako na juhu. Na severe máme veľmi, veľmi úzkú sociálnu sieť, pričom v iných regiónoch, kde vládnu iné, alebo prevládajú iné systémy, je to veľmi ťažké. E, ťažké. Veľmi často sú to mladé osamelé matky, ktoré sú v ťažkostiach. Takže e, tuto musí byť vlastne, tu musia byť dve odpovede, dve rýchlosti v odpovedi na otázky podľa toho, kde tie osamelé matky žijú. Musia sa porovnať sociálne systémy, musíme sa pozrieť, či by sme nemali vytvoriť nejaký mix e,

Ďakujem pani predsedkyne. Ďakujem pani predsedajúca. Ja som bola tieňovou spravodajkyňou za našu skupinu európskych konzervatívcov práve pre túto, skup- pre túto správu. A dovolte mi povedať, že v Českej republike žije v neúplnej rodine každé štvrté dieťa. Z toho 90% rodičov sú samoživitelia a väčšinu z toho predstavujú matky a toto je veľmi alarmujúci stav. Preto <clears throat> podporujem práve politiky, ktoré takýmto ženám pod, umožňujú pracovať a sklbiť zamestnanie so starostlivosťou o dieťa. Ja za kľúčové považujem flexibilné pracovné príležitosti ako prácu z domu alebo prácu na čiastočný úvezok, ale Okrem toho je potrebné starostlivosti o dieťa poskytovať uh, príslušnú infra- infraštruktúru, a ktorá, ktoré matkám samoživiteľkám umožní chodiť do práce. Z vlastných skúseností uh, v politike viem, že matkám a ich deťom je potrebné zabezpečiť e, dobrú situáciu pomocou rôznych podporných politík. Ja sa chcem pani spravodajkyni poďakovať za túto správu. Ona odviedla dobrý kus práce. A táto správa vlastne akcentuje jednotlivé problémy matiek samoživiteľiek a orientuje sa na správne ciele. Otázkou však pre mňa tiež zostáva, nakoľko som tiež e, členkou našej skupiny európskych konzervatívcov, či tie uvedené politické nástroje, ktoré e, sú v, v oblasti zdravotníctva, vzdelávanie, e, systémov sociálneho zabezpečenia a tak ďalej, či by tieto mali byť v kompetencii Európskej únie, pretože si myslím, že celý rad z nich môžu členské štáty zabezpečiť sami lepšie. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Teraz ako ďalším rečníkom pani Jazoviecka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja chcem povedať, že máme čím ďalej tým viac detí, ktoré majú matky, ale aj otcov samoživiteľkom. To znamená, že to sú tie deti, ktoré majú kľúč odbytu na krku. Samozrejme, musíme e, konkurencieschopnosť na trhu práce spraviť aj podľa toho, aby vyhovovali takýmto uh, samoživiteľom, rodičom samoživiteľom, či matkám alebo otcom. Európa je povinná adresovať na, uh, k tejto skupine viac uh, podporných programov, ktoré by upravili ich možnosť prístupu k trhu práce. Musia mať, musia takisto poskytnúť starostlivosť o deti počas ich vzdelávania tak, aby aj matky a otcovia samoživotelia mohli e, sa ďalej vzdelávať, aby mohli zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu. Toto je veľmi dôležité aj pre šťastný rozvoj a vývoj dieťaťa. Keď si e, zoberieme táto správa, by sa mala týkať aj otcov, nielen matiek samoživiteľiek, hoci počet otcov je dosť nízky. Ďakujem. Ďakujem slovo má pani komisárka Reding. Pani predsedajúca, ja by som chcela poďakovať pani Matera za veľmi užitočný príspevok, ktorý prichádza v správny čas. Ona si zvolila tému, ktorá je skutočne na výsosť dôležitá a e, to preto, lebo napríklad vieme, že štruktúra domácnosti v Európe prechádza zmenami. Pokiaľ ide o E, nekom, neúplné rodiny, tak e, áno, sú aj osamelí otcovia, ale väčšina z, nejako, z neúplných rodín sú osamelé matky. A počet e, osamelých matiek stúpa. Podľa nedávnej analýzy OECD sa ukazuje, že v členských štátoch ten vývoj je veľmi podobný a to, že do roku 2030 by malo dôjsť k nárastu o 22% až 29% osamelých rodičov oproti súčasnému stavu. Takže momentálne e, sme asi ešte len na začiatku tohto e, trendu a e, preto musíme začať konať. A tento, toto konanie sa už prejavuje aj napríklad v stratégii roku 2000, Európa 2020, kde sa snažíme znížiť počet ľudí, ktorí sa na, nachádzajú na mm, okraji spoločnosti o 20 miliónov a zameriavame sa tým aj na deti, ktoré sa nachádzajú pod pasmou chudoby. A e, chceli by a v podstate e, súčasť tohto programu e, sa zaoberá aj deťmi, ktoré žijú v neúplných rodinách. Ide nám o zníženie tej e, spoločenskej exklúzie a chceme bojovať e, proti chudobe detí ako takej. No a v priebehu roku 2012 by sme radi navrhli konkrétne iniciatívy, ako aj indikátory na hodnotenie e, podpory poskytovanej neúplným rodinám, podpory poskytovanej deťom z takýchto rodín, a e, to tak na úseku zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, ako aj um, ubytovania. No a táto podpora by mala byť zameraná tak na osamelé matky, ako aj osamelých otcov a e, títo rodičia by mali byť schopní uplatniť sa na trhu práce, pokiaľ nemá tá ich sociálna exklúzia byť len prehlbovaná. Toto je moderný jav a preto e, sa momentálne nachádzame vo fáze získavania údajov. Chceme zisťovať trendy a chceme skúmať, aké e, sociálne systémy fungujú v jednotlivých krajinách. E, k tomuto existuje databázové CD pre rodinu, ktorú kofinancuje aj Európska komisia a Takisto máme nový nástroj, tzv. tzv. európsku rodinnú kalkulačku príjmov, Eh, ako názov napovedá, táto, tento nástroj eh, mapuje príjmy neúplných rodín. No a eh, ďalej by som chcela povedať, že budeme prichádzať v priebehu budúceho roka aj s návrhmi na podporu vzdelávania detí z neúplných rodín a takisto chceme podporiť Európsky inštitút pre rovnosť pohlaví v jeho aktivitách zameraných na skúmanie a mapovanie týchto problémov a tiež e, na výmenu najlepších praktických postupov. Vážená pani spravodajkňa, vy ste povedali, že e, hovoríme tu v pléne o tejto téme po ale ja som si istá, že ak aj je to prvýkrát, určite nie je posledný. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, komisár. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Diskusia je uzavretá. K hlasovaniu dôjde zajtra o 12.30. Teraz by sme podľa e, nášho programu prešli